Máte slovo. Lo primero, lo pri... V prvom rade by som chcela povedať, vážená pani predsedajúca, pani predsedajúca, Képviselő asszony, fejezze be a kiabálást, és... Pani poslankyňa, prosím vás, prestaňte kričať. Prosím, zachovajte dekórum, Vážená pani poslankyňa. Señora prezidenta. Pani predsedajúca. Pani Usted debe proteger a los diputados. Pani poslankyňa, prosím, pokračujte. Prepačte, pani predsedajúca, mali by ste chrániť nás, čo máme slovo a chceme prehovoriť. Nevysvetlili ste, E, činnosť tejto skupiny, že počas debaty o Burundi e, chcela táto skupina e, pozastaviť alebo prerušiť rokovanie. Prečo práve počas Burundi? V Burundi, Burundi umierajú ľudia, tam umiera demokracia a ja chcem vedieť, aby táto skupina vysvetlila, prečo to chcela prerušiť práve počas to, tejto rozpravy. Köszönöm képviselő asszony, akkor járunk el a leghelyesebben. Ďakujem pekne. Myslím si, že najlepší spôsob, ako pokračovať, je, aby sme naozaj pokračovali v pokojnej diskusii. Čiže pani Valenciano, máte slovo na 3 minúty. Nech sa páči. Nosotros deseamos que... My si želáme, aby sa v Burundi konali demokratické voľby, ale tam nevznik- nevznikli podmienky na to, aby sa to mohlo udiať. Jednoducho to nebolo možné. Voľby v Burundi sú pre túto krajinu veľmi dôležité, ale sú ešte dôležitejšie pre celý región. A preto treba poďakovať e, našej reprezentácii v Burundi za prácu. Vykonávala tam veľa, alebo teda pracovala tam veľmi tvrdo naša vysoká predstaviteľka a náš kolega David Martin, ktorý e, hodnotili situáciu, ktorá v krajine panuje, teda dochádza k potlačaniu opozície a úplné zablokovanie slobodných médií. Je to situácia, kedy e, umrlo viac ako 40 osôb a e, viac ako 5 tisíc muselo odísť eh, zo strachu, z represie z tejto krajiny, teda stali sa utečencami a, a toto všetko spôsobuje no, prezident, ktorý porušuje dohodu za ruše, ktorý stavia svoju politickú kariéru nad eh, životy a slobodu občanov a občianok. A tu, do, tu dochádza k flagrantnému porušovaniu dohôd za ruše a Európa musí vystupovať veľmi jasne a jednoznačne. Ak e, sa dohodneme, že prezident e, nebude môcť e, vystupovať ďalej v politickom živote, tak by sme to mali dosiahnuť. Jednoducho táto osoba to nepatrí a my ho nesmieme podporiť. Ani EÚ, ani Africká únia, ani USA nesmú podporiť pokračovanie takéhoto politického boja. E, pre kolegov z FDD je to možno smiešná záležitosť a oni budú riešiť svoje, e, svoje boliestky, ale e, toto je situácia veľmi vážna a my môžeme urobiť niekoľko vecí. Môžeme podporovať občianskú spoločnosť a môžeme bojovať za to, aby boli rešpektované dohody za ruše a tiež treba aktivovať prípadné reštričné opatrenia, pozastaviť platnosť víz a e, to najmä pre súčasnú politickú elitu, ktorá blokuje ďalší vývoj v Burundi a takisto je treba e, zabezpečiť, aby ak e, Burunčania budú sledovať toto naše zasadnutie, aby sme sa potom nemuseli cítiť trápne, keď s nimi budeme hovoriť. To sú ľudia, ktorí tu sú ľudia, ktorí neveria, ne, ne, ktorí neveria, neveria v Európsku úniu, neveria v demokraciu a títo ľudia to všetko berú ako obrovskú frašku, obrovský žart a ja ďakujem predsedničke za tú obrovskú trpezlivosť a, a keby v Burundi vedeli, že únia nestojí len na týchto ľuďoch, ktorí sa ju snažia rozrušiť, ale že sú, sme tu aj takí, ktorí sa snažíme tejto krajine pomôcť, tak si myslím, že by sa im bojovalo ľahšie. Ďakujem pekne za vaše vyhlásenia. Teraz pán Telička, máte minútu. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. prvom rade by som sa chcel ospravedlniť uh, návštevníkom na galérii, pretože ste dnes nevideli práve najlepší príklad politickej kultúry v tejto snemovni. V čase, keď som uh, hájil pokračovanie diskusie o Burundi, a padali tu rôzne urážky o fašistoch a e, to od ľudí, ktorí nemajú v sebe ani dosť chlapskosti na to, aby sa ospravedlnili. Takže za to sa vám ospravedlňujem. Každopádne my sme dostali od komisie mm, určité informácie a vidíme snahy, ktoré Európska únia podniká. Ale mne chýba jedna vec a myslím, že by bolo dobré, keby ste to mohli odovzdať, túto informáciu pani Mogherini. Chýbajú nám opatrenia, ktoré by sme v rámci spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky mohli e, realizovať tak, aby sme vyvinuli určitý tlak na režim prezidenta. A toto nám teda z vašej prezentácie chýbalo. Ja mm, chápem, že viete tieto informácie posunúť ďalej, ale my by sme každopádne chceli, aby sa nejakým spôsobom zabránilo ďalšiemu zhoršovaniu situácie a opakovaniu tých zlých príkladov e, z iných častí tohto kontinentu. Ďakujem. Um... Ďakujem, pane. A teraz je na rade pani López Bermejo, Máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Situácia v Burundi je naozaj veľmi vážna a ako sa to často deje v Afrike, e, západné médiá ju úplne prehliadajú. V uplynulých mesiacoch sa okolité krajiny ujali e, viac ako 10 tisíc utečencov, ktorí utekajú pred, test, pred nestabilitou, politickou nestabilitou. A e, Európska únia e, má to šťastie, že má kapacity prijať takýchto utečencov a preto by som chcela, aby sme využili financie a techniku, ktorú máme a podporili mimovládne organizácie, aj iné organizácie v teréne, a my nemôžeme jednoducho akceptovať, aby obchodné alebo strategické záujmy prevážili nad e, rešpektom voči ľuďom a mierovému životu v Afrike. E, v tom, na tomto kontinente sa ľudia zabíjajú aj európskymi zbraňami a preto musíme hľadať e, politické riešenie tohto konfliktu, musíme hľadať spôsob, akým by strany v tomto konflikte mohli začať komunikovať a e, musíme to urobiť e, v prospech mieru. E, Ďakujem pekne. A teraz pani Sargentini, máte minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela upozorniť na jedno svetelko na konci tunela. Myslím, že celkom veľa ľudí zaujala táto diskusia o Burundi a Zostalo nás tu viac, než, sme tu, než nás tu bolo predtým. Ja by som chcela poďakovať Davidovi Martinovi za rozhodnutie byť pozorovateľom pri voľbách. Ja musím povedať, že tam boli výzvy, ale, ale ono sa to otočilo, keď sa ujal prezident svojho tretieho obdobia, tak začalo násilie a teraz, keď 29. E, júna majú byť parlamentné voľby, tak e, by sme sa mali snažiť robiť maximum preto, aby prebehli mierovo. E, ja sa obávam, že tie voľby môžu byť násilné, ako sme to pozorovali, teda pozorovali sme znaky tohoto už pri prezidentských voľbách a malou pozorovateľskou misiou tomu nezabránime. Tam je potenciál toho, že začnú utekať 100 tisíce ľudí a že tie milície zložené prakticky z detí budú prenasledovať všetkých odporcov režimu. A otázka je, čo s týmto môžeme urobiť. Otázka je, čo sme vlastne prehliadali celé tie roky a teraz sa to dostalo na povrch. Takže ja by som chcela vyjadriť podporu pozorovaniu týchto volieb. Ďakujem pekne. A teraz pani McEwen, máte 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som eh, chcela eh, podporiť eh, to, čo povedala pani Valenciano. My sme sa rozprávali s kolegami o tom, ako ich starí rodičia pred 50-70 rokmi zažívali Európu, mučenie a hrôzy a zabíjanie, ktoré sa u nás odohrali vtedy, teraz prebiehajú v Burundi. A ja si myslím, že e, treba sa zamyslieť nad veľmi vážnou situáciou v tejto krajine a je naozaj nešťastné, že sú tu ľudia, ktorí zneužívajú túto situáciu na to, aby veľmi lacným spôsobom presadili nejaké svoje politické záujmy. Takže e, pre ľudí v Burundi je táto rozpráva extrémne dôležitá. Extrémne dôležitá, pretože, hovorí, pretože hovoríme o, o ich krajine, o ich e, budúcnosti, ktorá môže byť demokratická. Takže, páni komisárka, Pán komisár, pardon, ja sa vám chcem ospravedlniť za to, že sme takýmto spôsobom vykolajili túto rozpravu. Odkedy sme sa naposledy rozprávali, sa situácia nezlepšila. Ako predsednička príslušného výboru som dostala množstvo informácií z terénu a počúvam neustále o porušovaní ľudských práv, o využívaní e, milícií na e, zastrašovania, na rozširovanie násilia proti odporcom režimu a počúvam e, dennodenne o nešťastiach, o ľudských osudoch, o utečencoch, ktorí utekajú pred persekúciou. A na rozdiel od UKIPu ja sa domnievam, že títo ľudia potrebujú pomoc, e, rovnako ako ľudia v Rwande alebo Tanzánii, kde utekali tiež množstva utečencov. A komisia nás v ostatnom materiáli upozornila na to, že EÚ je jedným z veľkých darcov Burundi. Je to krajina, ktorá sa nachádza na 187. mieste e, v rozvinutosti a teraz je práve chvíľa pokračovať v tejto Um, v tejto podpore, pretože si myslím, že chudobní ľudia by nemali platiť za, za um, hlúposť svojej vlády. A v zmysle dohody z Kotonu by sme uh, mali presadzovať všetky páky, ktoré máme k dispozícii. 18. mája k tomuto rada schválila príslušné uznesenia a mohli by sme uh, takto pred voľbami práve maximalizovať e, svoju snahu na pomoc týmto ľuďom. A ja by som chcela poďakovať Davidovi Martinovi, ktorý bol hlavným pozorovateľom v uplynulých týždňoch, spolupracoval s mojimi kolegami a kolegyňami. My chceme demokraciu v Burundi, chceme, aby sa konali voľby e, za slušných podmienok a ešte stále máme niekoľko týždňov, aby sme urobili, čo môžeme. A ja dúfam, že burundská vláda túto dnešnú rozpravu sleduje a že sa podľa toho zachová. Ďakujem pekne. Teraz pani Besera, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Hovorí sa, že eh, by eh, že eh, belgické koloniálne sily už teraz nazývajú, alebo teda videli vždy Burundi ako druhú Rwandu tu eh, zomierajú tisíce ľudí a eh, je otázkou, či sa Burundi stane druhou Rwandou. A eh, zatiaľ k tomu smerujú všetky kroky, teda snaha prezidenta udržať sa pri moci a narušanie ústavnosti. A to sú jasné znaky, že k tomu môže dôjsť. A čo teraz môže urobiť Európska únia? A pred desiatimi rokmi e, sme nezabránili ako medzinárodné e, spoločenstvo e, obrovské genocíde v Rwande a Ban Ki-moon sa osobne zasadil za to, že sa situácia nebude opakovať v inej krajine, ale sledovať toto všetko a nerobiť nič by bolo trestným činom. Ďakujem pekne. Takže dostali sme sa nakoniec zoznamu, pokiaľ ide o príspevky e, vážnych poslancov a poslankyne. Teraz budeme riešiť e, príspevky prostredníctvom postupu každý aj pán Kapudos. Grazie, prezident. E, ďakujem, pani predsednička. Bohužiaľ, táto snemovňa e, sa e, musí zaoberať takouto situáciou, ktorá je v Burundi. Už sme sa venovali tomu v januári Boboro Dunika, to bol novinár Radio Republic African. Situácia sa zhoršila v posledných týždňoch potom, e, čo bolo vyhlásenie prezentované od, zo strany prezidenta. Boli tu naozaj krvavé strety v celej krajine od e, začiatku týchto tohto odporu došlo asi k 54 umrtiam a mnohí utiekli z Burundi. Tak ako zdôrazňujú mnohé mimovládne organizácie, tak e, takéto vývoj je, ide na vrúb rozhodnutia prezidenta v rámci snahy získať tretí mandát a viesť krajinu. Po <clears throat> kritike mnohých eh, afrických lídrov musíme jasne zaznieť, eh, nechať zaznieť hlas aj Európy. A musíme naozaj prerušiť eh, špirálu tohto násilia a musíme zabezpečiť normálne voľby v zmysle ústavných pravidel. Szóló Marias képviselő Ďakujem pekne. Pán Marias. Ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Ξανά για τον Μπουρούντι. Είχαμε προ... Ďakujem za slovo. Opäť e, riešime otázku Burundi. O konflikte sme už hovorili. Prezident Kurunziza sa uchádza o tretí mandát. E, to je v protiklade s mandátom z Aruše a to na, teraz už naozaj prohár pretiekol. V krajine sa schýľuje k, alebo teraz zúri e, občianská vojna. Tisíce, tisíce ľudí utiekli z krajiny, aby si zachránili život. Nové voľby nezabezpečia demokraciu. Násilie proti e, op- zástupcom opozície sú na každodennom poriadku a je preto potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo a Európska iniciatíva spustili iniciatívy. Je potrebné, aby EÚ zastavila svoju rozvojovú pomoc e, pre Burundi a naopak začala sa zameriavať na pomoc utečencom z Burundi. Ďakujem za slovo. Máme pred sebou naozaj iba jednu otázku. Je to naozaj začiatok novej občianskej vojny? Čo sledujeme? Uvedomujeme si dostatočne ten, ten chaos, ktorý už existuje v Burundi a vnímame aj to, že ten sa rozšíril do ďalších krajín? To je jedna otázka. Je tu ešte jedna otázka. Aké máme prostriedky, mechanizmy na to, aby sme zabránili ďalšej občianskej vojne v Burundi? a tomu, aby sa tento konflikt rozšíril do ďalších krajín, v ktorých čoskoro taktiež dojde k voľbám. Samozrejme, dôležitejšie, aby, je dôležité, aby sme robili všetko, čo je v našich silách, preto aby sa pán Kurunziza neuchádzal o tretí mandát v rámci volieb. Myslím si, že to je jediný spôsob, ako môžeme situáci- k situácii sa postaviť Inak e, hrozí ďalšia občianská vojna. Ďakujem, pán Frunculica. Köszönöm, e, madam president. In Africa history repeats itself. Another president See... V Afrike sa história opakuje. E, človek, ktorý už bol pri moci dve obdobia, zmení ústav, aby tam mohol byť aj tretie obdobia, využije vládu, aby, podrobi, aby využije armádu, aby podrobil zbytok populácie. A teraz je čas, aby v Burundi uh, povstali ľudia a osobitne uh, novinári, ktorí vyhlásili uh, vo svojom denníku, že treba povstať a to napriek tomu, že ich kancelárie boli zničené, si zaslúžia našu podporu tu. Uh, je pravdepodobné, že takéto represie zrazia populáciu, ktorá už je zdecimovaná chudobou na kolena A ja chcem apelovať na komisiu a na pani Mogherini, musí konať, e, aby sa táto e, situácia, ktorá sa dostala, dostala do slepej uličky, znova vyriešila. Arena képviselő a Sojna szót. Ďakujem. Pani Arena má slovo. Je, je ja sa chcem pripojiť e, k tým kolegom, ktorí hovorili o, o ktorí vyjadrili solidaritu k burundskému ľudu. Rozhodnutie Africkej únie odsunúť voľby o mesiac a pol nie je uspokojivé. Nie je uspokojivé preto, že podmienky na organizáciu volieb neboli naplnené, pretože ceny už neexistuje neboli naplnené, pretože médiá jednoducho neexistujú, pretože neexistuje politická pluralita. Musíme sa tomu venovať aj my na úrovni medzinárodného spoločenstva v rámci diplomatických kontaktov, ale máme aj iné nástroje. Môžeme priorientovať pomoc na občianskú spoločnosť, môžeme sa zamerať na individuálne sankcie. Tie by mohli byť napríklad zastaviť mobilitu prostredníctvom e, víz alebo taktiež zmraziť majetky osôb, ktoré stoja za tými zločinmi a ktoré ohrozujú väčšinu Burundi. Ďakujem. A teraz pán Bogdano. Vidím, že ste opäť v miestnosti. Už som vám chcela dať skôr slovo, ale máte ho teda teraz na minútu. Nech sa páči. sí, io farò un intervento un po' in controtendenza rispetto... Áno, ja budem, budem troška asi proti prúdu oči ostatným. Nemyslím si, e, že je veľa Európanov, ktorí by si robili veľké starosti o Burundi e, je nevyhnutné požadovať od Európy, e, teda Európania požadujú tie veci, ktoré im vyhovujú. Keď sa hovorí o ľuďoch, ktorí umierajú v Burundi, tak nie je ľúto, ale musím toto konštatovať. Prečo nehovoríme o všetkých tých samovraždách, ktoré sú v Európe, prečo sú tu podniky, ktoré nefungujú, prečo je hospodárstvo, ktoré sa zastavuje, e, prečo je tu celá kopa e, migrantov, ktorí prichádzajú do Európy a my nič nerobíme. Prečo nemyslíme najprv na tých, ktorých nedokážeme zachraňovať v Stredozemnom mori? Musíme uvažovať, myslieť nad e, Burundi, ako sme uvažovali nad Masaj, Masajmi, ale mali by sme naozaj uvažovať nad tými, ktorí sú na Prahu Európy naozaj nemáte hambu uvažovať nad týmito a nezabúdať pritom na tých, ktorí nás potrebujú, mladí, Eh, podniky a my hovoríme zase o Burundi a my sme pritom v Európe. Naozaj musíme sa pozerať na veci, ktoré majú zmysel z pohľadu našej budúcnosti. No, to je hamba. Ezzel képviselőtársaim végére értünk a hozzászólások. Kolegovia, takže toto bol posledný príspevok k diskusii a teraz by som chcela vyzvala, vyzvať pána komisára Navračiča, aby sa vyjadril v mene komisie a aby zareagoval aj na pripomienky, ktoré tu zazneli. Vážené poslankyňa, poslanci, áno, ja si myslím, že musíme stať pri ľuďoch v Burundi, pretože situácia je teraz taká komplikovaná, že sa dá porovnať až ku katastrofe. Ja som otvorený vašim návrhom a odovzdám ich eh, vysokej predstaviteľke pod, podpredsedničke komisie Mogherini, len preto, že tá situácia sa tak často mení, je momentálne neistý výsledok. My musíme mm, nechať všetky možnosti na stole, musíme nechať otvorené všetky scenáre a musíme samozrejme zvážiť aj konzultácie v zmysle článku 96 e, dohovoru z Kotonu. Ehm, takisto musíme zvážiť celé spektrum rôznych opatrení, individuálnych opatrení. Hovorím napríklad o finančnej pomoci. A musíme zohľadniť takisto uplatnenie opatrení CFSP a tam máme znova viacero možností, ako bolo navrhnuté váženým pánom poslancom Teličkom, okrem iných. Teraz však treba ako najväčšiu prioritu vidieť mierové riešenia a dialog, pretože toto je momentálne najlepšia cesta, preto potrebujeme podporiť rokovania na pôde Africkej únie a zlepšovanie klímy. A musíme monitorovať túto situáciu z odkých pohľadov. A som si istý, že s tým budete súhlasiť. Ja sa teším aj na dialog s vami a ocením úlohu parlamentu v tom, aby táto téma sa nestratila z programu medzinárodného spoločenstva. Ďakujem pekne, pán komisár, vážené poslanky, nevážení poslanci. Chcela by som že